Máme teraz Lisabon. Treba pohnúť s obidvoma vecami vopred, lebo ináč sa bude hovoriť come on, let's swift again. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto uzatvorená a hlasovanie prejde na najbližšom stret, plenárnom stretnutí v Bruseli. Takže prichádzame k ďalšiemu bodu na našom programe a to je správa od pána Simpsona základné usmernenia spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete. A keďže pán Simpson tu nemôže byť prítomný, za ňo bude hovoriť pán Elka Draui ako spravodajca. Nech sa páči, máte 4 minúty. You, uh, Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Náš predseda, pán Simpson, sa k nám nemohol dnes pripojiť a preto ma požiadal, aby som prečítal jeho vyhlásenie revidované smernic, revidovaná smernica um, o, sieti e, ten obsahuje um, usmernenia, ktoré e, zodpovedajú rozšíreniu EÚ na 27 členských štátov. Z čoho táto správa vychádza? Usmernenie týkajúce sa e, siete TEN má za cieľ do roku 2020 vypracovať e, sieť infraštruktúry všetkých typov dopravy v celej EÚ. E, hovorí sa tu však o kodifikácii tohto textu, ale vzhľadom na to, že komisia tu urobila nejaké menšie zmeny, uvedený v prílohe, musela tak urobiť prostredníctvom prepracovania v, cieľom bolo opraviť niektoré e, zmeny a niektoré chyby, ale tieto zmeny sa netýkajú aktualizácie alebo nejakých zásadnejších zásahov. Spravodajca vniesol dve zmeny, ktoré sa týkajú menších e, modifikácií úvodných ustanovení, ako aj článkov. Je to v súlade so zmenami, ktoré urobila rada a na základe rady komisie rada, ako aj pán Simpson ako spravodajca sa rozhodli s podporou výboru pre dopravu, že neurobia nejaké vecné zmeny v usmerneniach. Spravodajca si však uvedomujeme, že, uvedomuje, že zelení e, podali pozmeňujúce návrhy, kde chcú zmeniť e, prepojenie medzi letiskom a mestom Mnichov ale e, zmeny tohto, tejto správy majú za cieľ nie aktualizovať, ale e, modifikovať, opraviť text a toto nebude celková revízia e, tejto, tohto usmernenia, ktorá sa plánuje až na rok 2011. Ide tu skôr o spresnenie a tie zásadnejšie zmeny by sa mali robiť v budúcom roku. Čakáme na skutočnú revíziu usmernenia a na možnosť aktualizovať sieť ten. Ale kým sa tam dostaneme, je potrebné, aby sme prijali správnu legislatívu a toto je jeden krok v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo komisia. Pán komisár Pik nech sa páči. E, ja som veľmi vďačný pánovi spravodajcovi, pretože toto je presne to, čo nám ide a preto teraz k tomu nemám čo dodať, pretože e, si myslím to isté. Chcel by som sa však zamerať len na to, kde sa v súčasnosti nachádzame v oblasti revízie, pretože to treba vnímať ako proces. Na základe zelenej knihy z roku 2009 komisia začala verejnú konzultáciu, dostala vyše 300 odpovedí, vytvorila vytvorila šesť expertných skupín, ktoré pracovali na výsledkoch konzultácií a vypracovali nové politické návrhy. E, v veľmi krátkom čase e, dostane kolegium návrh dokumentu, v ktorom bude načrtnutá metodológia vypracovania novej siete, transeurópskej siete TEN. Myslíme si, že e, kolegium by to mohlo dostať 5. mája. Táto metodológia potom bude prezentovaná prezentovaná aj e, tejto snemovni a rade. Komisia sa potom zapojí do vypracovania návrhov novej siete TEN a financovania. Očakávame, že budeme môcť e, prijať e, tento dokument v prvej polovici roku 2011 a preto som veľmi vďačný parlamentu za to, že chápe potrebu týchto menších zmien a teším sa na to, že budeme mať veľmi širokú rozpravu týkajúcu sa e, dopravnej e, siete TNT e, v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem, takže ideme po rečníkoch, po frakciách a pán Silvestris má slovo na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, chcem vyjadriť svoju vďačnosť kolegom, ktorý podľa toho, ako povedal spravodajca, aj tieňoví spravodajcovia umožnili rýchle uzavretie tohto dokumentu. Nepredložili pozmeňujúce návrhy, ktoré by e, bránili schváleniu tohto kodifikačného textu, tak sme schopní predložiť komisii základ pre programovanie transeurópskej dopravnej siete pre nasledujúce 10 ročia. Od začiatku, keď sa na tejto veci začalo pracovať, tak sa spravodajcovia dohodli, že sa nebudú e, predkladať pozmenujúce návrhy, ktoré by sa nezhodli z e, radou. Výbor pre dopravu k tomu pristúpil tak, že sa najprv obratil na právnu službu a tá e, sa vyjadrila, že sa budú snažiť o dohodu v prvom čítaní a my s tým úplne súhlasíme Tých pár zmien dopravného výboru sa snažia práve o tento cieľ a sú potrebné preto, aby sme dosiahli záverečný koherentný text. A preto podporujem e, predložené pozmenujúce návrhy. E, teraz sa mi ale nezdá ako správny návrh zelený, ktorý už bol zamietnutý aj vo výbore pre dopravu. Aj keď obsah je chválihodný, ide o mapu Mnichovského letiska, je, bude možné ju znovu predložiť, keď sa bude hovoriť o revízii sieti TNT, ktoré sa, e, e, o ktorej sa uvažuje veľmi rýchlo v komisii. Ďakujem, takže SED má slovo pani Tykal. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár. Tento technický dokument nám umožňuje schváliť e, dodatok 1 a v ňom začleniť všetky členské štáty a ich mapy a uvažuje sa o deadline v roku 2020. Uvažuje sa tiež o zoznam pre, týchto, e, zoznam pre tieto plány a projekty TNT, e, Čierne more, námorné prepojenie s Moldavskom a tiež ďalšie projekty 6 a 17, aby rýchlostné vlaky sa dostali do Bukurešti a do Konstancu. A do Konstance musíme mať účinný dopravný systém, aby sme boli schopní presunúť cestujúcich z leteckej dopravy alebo z rôznych druhov dopravy. Potrebujeme naše dopravné siete rozvíjať tak, aby sme rýchlostné Ehm, linky dostali a vlaky dostali do našich hlavných miest. A rovnako je dôležité, aby sa rozvíjala námorná doprava, ako aj vnútorné e, námorné a teda ehm, hm, lodné cesty. Dobre, teraz má slovo pani Litteberger, dve minúty. Ďakujem pekne. Transeurópske siete sú témou, ktorú, ktorou sa zaoberá toto plénum a malo by sa zaoberať ďalej. Sme teraz pri revízii a niektorí kolegovia, pán kolega Silvestris sa čudoval, že boli predložené návrhy zo strany zelených. Tie zmeny na zozname transeurópskych sietí alebo všetkého ostatného, čo, čoho sa toho týka. Nesmete zabúdať na to, že to, čo sme navrhli, sa týka mimoriadného prípadu, síce tam, kde členský štát sám povedal, že táto časť transeurópskej siete bude pre nás, nebude pre nás už relevantná a nechceme to ďalej stavať. Táto slávna trasa, už hovorím ako pán Štojber, som povedala, letecká trasa. Táto trasa, kde by sa pasažieri mali dostať na e, letisko v Mníchove. To je veľmi nebezpečné. Preto je tu ten náš návrh. Ale vo všeobecnosti verím, že čo sa týka prepracovania transeurópskej siete, máme tomu venovať veľkú pozornosť a musíme zohľadniť jeden bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležité. Existuje štúdia istého Holandiana, ak to bude pán komisár, rada mu to odovzdám a tá je pre mňa veľmi relevantná pre budúcu rozpravu. A síce hovorí, že náklady veľkého projektu, tu ide o mnoho veľkých projektov, v priemere sú o 45 podcenené a prospechy sú vždy precenené. Kvôli tomu, aby sa projekt presadil. To znamená, že musíme nákladové kalkulácie transeurópskych projektov úplne znova prehodnotiť a preto vás vyzývam, že to je naša zodpovednosť voči, aby sme našim občanom predložili jasné a dobré informácie. Ďakujem. Za frakciu EFD hovorí pán Paška jednu minútu. Zadefinovanie tranezvor európskych dopravných sietí je základným krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti obytných a výrobných štruktúr Európy. Zatiaľ čo na severe, západe, juhu Európy železnice a cesty končia v prímorských prístavoch, na východe majú cesty a železnice obrovský potenciál pokračovať na východ cez celú áziu až k brehom pacifiku ázijské krajiny čína japonsko india zažívajú významný hospodársky rast a stávajú sa významnými obchodnými partnermi pre európske spoločnosti. preto treba popri budovaní vnútornej európskej dopravnej štruktúry otvoriť aj dopravné cesty na východ. veď široko rozchodná trať železničná z vladivostoku prichádza až po hranice európskej únie v černej nad tisou. je pripravený projekt ako táto trať by mala pokračovať do viedne pripojiť sa k k dunaju k prístavu a samozrejme napojiť sa na európsku sieť. myslím že aj takéto projekty bolo potrebné v nadchádzajúcom období veľmi významne podporiť. ďakujem. za tých ktorí sú bez frakcie pán obermayer dve minúty. ďakujem pani predsedníčka. tí bezfrakční sa mi zdá byť lepšie. hoci sa tu hovorí o revízii smernice pre Rakúsko je tu jeden problematický e, projekt, to je Brennerský tunel, potom trať, rýchla trať Berlin-Palermo, ktoré by mali byť zapracované do tejto siete, takisto os innsbruck bocen Súčasná situácia je taká, že Rakúsko, Tyrolsko, Severné Taliansko a Južné Nemecko zostávajú e, vo váku a tunel sa môže stať miliardovým hrobom náklady sú 4,5 e, miliard z roku 2002, to už explodovalo a experti očakávajú zvýšené stavebné náklady vo výške zhruba 16 miliard eur a preto financovanie projektu by malo byť znášané zo strany zúčastnených štátov. Ale EÚ nechce právne prislúbiť e, tieto finančné prostriedky. A zostávajú tieto e, krajiny nepovšimnuté. To nie je všetko. Ide o vyťaženie tunelu a tu treba mať adekvátne e, pripojné trate. Jedna trať je z Mnichova zo severu do Verony na juhu a riešenie na talianskej strane nie je vôbec jasné. Keď projekt ten má byť vypracovaný, musí, by, to, musí to byť riadne naplánované a nemôžu si držať príslušné štáty tie peniaze pre seba. EÚ musí prevziať aspoň 50 nákladov, aby sa s plánovaním mohol postupovať čo najskôr. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci. Ako prvý má slovo pán Kún. Dve minúty. Nech sa páči. Pani predsednička, pán komisár, milí, milé kolegyne, kolegovia, tieto usmernenia pre rozvoj transeurópskej e, siete vyzerajú veľmi technické, ale spravodajca pán Simpson spomenul, že to má existenčnú dôležitosť pre hospodársky rozvoj Európy v budúcnosti. To sú žily, tieto cesty, trasy sú žily Európy, ktoré jej dávajú život. A stále konštatujeme, že Európa ako hospodárske miesto sa musí spojiť s ostatnými a musí súperiť s ostatnými e, partnermi, ako je Amerika a ďalší. Takže musíme rozvíjať na jednej strane domáci trh a na druhej strane aj exportnú schopnosť Európy spojiť s rozvojom transeurópskej siete. A stále to musíme posilňovať. Úloha, cieľ dopravy musíme skutočne to dosiahnuť na takú úroveň a pritiahnuť to ku zákazníkom. A veľká otázka je, že aj rozvoj veľkých transportných osí predstavuje uzavretie priestoru a rozvoj, hospodársky rozvoj priestoru. A na to nesmieme zabúdať. Európa je kontinent, ktorý má veľa pobreží má veľké prístavy a tie prístavy musia byť navzájom prepojené a musí existovať mobilita z bodu A do bodu B, ale musíme myslieť nielen na čas, ale aj na náklady a na ekologicky priaznivé riešenie. Čo bude dôležité v budúcnosti? Rozhodujúca otázka bude, či môžeme severo-južné a východo-západné prepojenie dosiahnuť cez kolejnice a cez vodu a dosť urobiť z toho skutočnú sieť, pretože sú tu úzke miesta, e, musíme niektoré veci obchádzať a toto treba zohľadniť. Keď si pozrieme najdlhšiu trať z Palerma do Berlína, aby sa predlžila ďalej do Skandinávie cez Rostok a tieto veci musíme v budúcnosti rozpracovať. Ďakujem pekne. Ďalšia rečníčka je pani Ajala Zenda, 1,5 minúty. Pani predsedajúca, ten text, ktorému sa venujeme, je to upozornenie na konsolidáciu postupu pre vytvorenie transeurópskych sieť, ktorý by mal byť aj poslednou a predposlednou fázou revízie Európy 27 členských štátov, kde sú potrebné, teda kde sú stanovené aj väčšie potreby Um, výkonná agentúra týchto sietí už takmer plne pracuje, máme eh, spustené viaceré koridory a je potrebné a dúfame, že sa spustia aj tie, ktoré chýbajú. Máme aj obrovské očakávania v oblasti Stredozemného mora v súvislosti s týmito sieťami a netrpezlivo očakávame na, kom- na oznámenie Európskej komisie o metodológii ktorá by mala dopusť, e, do, e, skompletovať rozpravu, ktorá sa vedie aj v našom výbore. Je potrebná väčšia mobilita, aby sme boli dynamickejší, aby sme mali dynamickejší hospodársky priestor 27 aby sme mali logistické e, infraštruktúry, aby sme prekonali rôzne technické prekážky, aby sme umožnili prepojenie e, týchto sietí a e, budovať štruktúry budúcnosti, ktoré a budú mať zároveň aj dostatočné financovanie. To je naša výzva, ale zatiaľ nám stačí prvý krok, aby sme skromne schválili tento text a zároveň gratulujeme nášmu predsedovi. Ďakujem. Minúta a pol, pán Kramer. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, ehm, ehm, toto ehm, nepatrí do transeurópskych sietí. My miniame už celé miliardy na to, aby sme vytvorili zjednotený systém a miniame miliardy aj na národnej úrovni, aby sme tomu čelili. Ehm, e, ide o Transrapid. Európsky parlament bol proti Transrapidu. Tento projekt spojenia medzi Hamburgom a Berlínom vznikol v roku 1994, potom zanikol a potom zrazu v roku 2004 sa objavilo prepojenie Transrapid medzi letiskom a mestom Mnichov a nikto si to už neželá. Mali by sme to zastaviť. Nemalo by to byť predmetom usmernení. Ehm, pán Štojbe, ktorý bol e, premiérom e, Bavorska, potom ako odstúpil, bol e, vyzvaný, aby sa zasadil o skoncovanie s byrokraciou a v podstate je potrebné, aby sme zobrali na vedomie to, že transrep Rapid bol síce vynikajúci vedecký projekt, ale nie je to niečo, čo by bolo vhodné na európskej úrovni a čo by patrilo do týchto usmernení. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem. E, ja by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som zablahoželal pánovi spravodajcovi Barovi Simpsonovi. Veľmi ľutujem, že tu s nami dnes nemôže byť, ale určite sa postaráme o to, aby dostal tieto informácie. Chcel by som sa poďakovať za to, že veci ponechávate tak, ako sú. Je to veľmi dôležité. Veľmi dôležitá je spolahlivosť európskej legislatívy. Musí byť spolahlivá a predvydateľná a to sa nám týmto darí. Po druhé, chcel by som predniesť návrh, keď budeme uvažovať o tom, čo má byť zaradené do ten a čo nie. Diskusia na túto tému sa už začala a šťastie sme sa už aj e, rozhodli o tom, čo by bolo potrebné e, urobiť, ale musíme mať vždy na mysli Európsku úniu a záujmy daňových poplatníkov a to sú rozhodujúce veci pri podpore e, projektov. A pokiaľ ide o veci, e, ktoré sa majú skutočne udiať, tak musia byť realizovateľné. Ide o to, aby z toho mali prospech európske členské štáty a cestujúci, aby sa e, presunulo čoraz viac dopravy zo zo železnic na cesty. Mölzer, bitte schön für eine Minute. E, Minúta. Äh, Ostsee-Adria-Korridor bekanntlich heute wieder jene bedeutende. Koridor od Baltského mora k Jadranskému moru e, je čím ďalej tým dôležitejší Ide o to, aby to bolo zadefinované ako priorita, ale ide tiež o to, aby sa aj vybudovala južná časť tejto osy až do Talianska, teda časť z Rakúska do Talianska. A práve táto sieť, ktorá by mala prepravovať polovicu nákladnej dopravy, ešte stále trpí niekoľkými nedostatkami a nie je dostatočne kapacitná na niektorých miestach. A vidíme tiež, že e, doprava sa predražuje a preto si myslím, že by sme mali využiť príležitosť, ktorá, ktoré nám táto trasa dáva. Ďakujem a ďalším rečníkom je pani Pasesku, nech sa páči. Ďakujem pani Pasesku. Jedna minúta. Pani predsedajúca, v súčasnosti celá letecká doprava v celej Európe je postihnutá výbuchom sopky na Islande, je jasné, že my potrebujeme takéto ten teda dopravné siete v Európe. EÚ by mala predovšetkým podporovať e, dopravné infraštruktúry, vzájomné prepojenie týchto štruktúr na hlavné dopravné osy, ktoré už existujú v členských štátoch a predovšetkým v nových členských štátoch. V Rumúnsku máme tri koridory, ten číslo 4, 7 a 9 a to e, prichádza až do prístavu v Konstance. A ja si myslím, že musíme venovať obrovskú pozornosť tomu koridoru 7, pretože Dunaj je prioritnou osou svojej siete, prepája Čierne more a Severné more, Rotterdam a Konstancu a mohol by sa stať skutočnou chrbtovou kosťou Európy, ale na to potrebujeme spoluprácu, aby sme správne tieto koridory využili. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička je pani Resna. Ďakujem, pani predsednička. Je skutočne pravda, že transeurópske siete slúžia všeobecnej doprave v Európe a nedá sa povedať, že doprava je, teda dá sa povedať, že doprava je chrbticou európskeho vnútorného trhu a je to jeden z, jeden z našich najväčších cieľov v Európe a preto je veľmi dôležité dávať pozor, či skutočne všetky koridory stoja tam, kde a na čo by sa mala sústrediť EÚ aj v oblasti financovania. Sú tu samozrejme aj národné záujmy. Hovorí sa, jedni hovoria o Dunaji, iní hovoria o juhoeurópskom e, priestore, iní o Brennerskom tuneli. Všade existujú v Európe tieto dopravné osy a cieľ je, aby boli priechodné vo všeobecnosti v Európe, aby nielen tovary, ale aj ľudí mohli prepravovať z A do B. To je naša úloha. Samozrejme, každý chce zohľadiť regionálne podmienky. Musíme sa vyhnúť úzkým miestam, musíme mať skutočne funkčnú sieť pre všetky druhy dopravy. O to ide a o tom budeme adekvátne diskutovať. Ďakujem. Ďalší je pán Daufman. Ďakujem, pani predsednička. V rozprave bol spomenutý Brennerský tunel a nová železničná trať z Mnichova do Verony. Táto máme tu 50 miliónov tón tovarov, ktoré sa tu transportujú a preto tento tunel je skutočne veľmi dôležitý. A už bolo povedané v tejto sále, že na oboch stranách Brenneru, v Rakúsku aj v Taliansku je problém s financovaním. Financovanie na talianskej strane by bolo uľahčené pomocou vyberania mýta z Brennerskej diálnice, aby sa týmto mohla spolufinancovať aj železničná trať. Preto je dôležité, aby koncesia na Brennerskú diálnicu, nebolo to vypísané, ale štát Taliansko by mal mať možnosť túto koncesiu predlžiť na ďalších najmenej 50 e, rokov. Ináč by tam nemôže byť krížové financovanie a potom na talianskej strane jednoducho by nemohlo prísť k žiadnej výstavbe. Ďakujem a teraz má slovo pani Ayala Zenda. Ďakujem za túto príležitosť. V parlamente, v parlamente schválime prepracovanie dokumentu o transeurópskych sieťach, ale ja by som od komisie chcela čo najkompletnejšiu odpoveď, kedy budeme mať prístup k oznámeniu o metodológii, pretože vy, pán komisár, viete veľmi dobre, že je to jedna z priorít španielského predsedníctva. Už sme za polovicou predsedníctva a preto by sme chceli vedieť čo najskôr, kedy budeme mať k dispozícii tento text keďže prepracovanie budeme o ňom už hlasovať čoskoro a preto potrebujeme tento nový text. Ďakujem pekne. A teraz znova pán komisár Píbalk za komisiu. Pani predsednička, e, chcel by som sa poďakovať výboru TREN za podporu tohto technického prepracovaného znenia. E, dnešná rozprava e, poukázala na širšie rozmery a pomohla navrhnúť metodológiu, ktorú E, ktorá bude predložená komisii 5. maja. Nová komisia e, ešte neexistuje veľmi dlho a skutočne ešte nebolo veľa času na výpravu, prípravu návrhov, ale e, táto rozpráva ukázala, že e, politika e, tejto siete má silnú podporu, pretože ide potrebné, aby sa zabezpečili všetky infraštruktúry a v oblasti dopravy, telekomunikácie, energie a inde. Čiže Znamená to, že výbor trend bude mať možnosť eh, hovoriť o tejto eh, metodológii, pokiaľ všetko pôjde dobre v máji. Ďakujem pekne. Teraz zástupca pána Simpsona. Nech sa páči ešte raz pán Elka Kadraui. You, Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať eh, tým, ktorí vystúpili v dnešnej rozprave a opakujem, že nám ide o to, aby sme opravili chyby, ktoré sa urobili v minulosti a nejde nám o nejaké zásadnejšie zmeny. Tieto nastanú až neskôr, keď dôjde k skutočnému prepracovaniu usmernení a tešíme sa na túto rozpravu. Toto je aj dôvod, pre ktorý pán spravodajca, pán Simpson a ja ako koordinátor skupiny budeme inštruovať naše politické skupiny, aby hlasovali proti proti pozmenujúcemu návrhu, ktorý predkladajú zelení a dúfam, že nás v tom podporia aj ostatné politické skupiny. Ďakujem. Ďakujem, rozprava je týmto ukončená a hlasovanie v tomto prípade prebehne na budúcom plenárnom zasadaní v Bruseli. Takže ako ďalší bod nášho programu Máme správu od pána Van Dalen, strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti